die <laughs> Pekné popoludnie. Otváram opätovne schôdzu. Zápisnicu z včerajšieho e, zasadnutia máte k dispozícii. Máte nejaké námietky, prosím? Nevidím žiadne, to znamená, že zápisnica je týmto schválená.